Madame Grappini, vous aviez... Pani Grappini, chceli ste povedať e, plénu niečo ešte pred hlasovaním? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada by som vás informovala podľa rokovacieho poriadku, že počas rozpravy s belgickým predsedom vlády jeden kolega povedal, že vy ste služka, ktorá tu len žiada o slovo, nerobíte žiadnu históriu. Ja som šokovaná predsa v EP. Nemôžeme e, diskriminovať, diskriminovať ľudí aj e, služky, a teda, ktoré upratujú. A aj tie nemôžeme diskriminovať a sú to ženy rovnako ako my. Áno, máte pravdu. A teraz ideme hlasovať. Rada by som privítala kabilstanu, z Skabilská.